Dobrý deň všetkým prajem. Na žiadosť pána Gambusa bod 6 Európsky námorný rybolovný fond a bod 4 výmena názorov. E o svetlách a e, tieto, program, tieto body sa presunú. Chceme mať lepšiu rovnováhu medzi hlasovaním do ráno, takže bod 17, po, keď budeme hlasovať o plastoch, potom budeme hlasovať o tomto bode do poludnia namiesto popoludnia. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme schváliť program aj s týmito zmenami. Um, máte správu Envy poslania do Európskej inoventrálnej agentúry v Kodani 17. a 18. septembra a takisto aj politické fórum o udržateľnom rozvoji OSN eh, v New Yorku. To bolo 16. až 18. júla táto služobná cesta bolo to spoločná, spoločná služobná cesta z DV. 27. novembra Európsky parlament spolu s Európskou komisiou zorganizuje konferenciu na vysokej úrovni pod názvom EU výskum a inovácie v každodennom živote zlepšenie každodenného života Európanov cez úspechy v oblasti vývoja inovácií. Konferencia sa bude konať v parlamente v hemicykle od e, lekárskych postupov až po čistejšiu energetiku. Výskumné projekty financované Európskou úniou zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšení každodenného života našich občanov a konferencia bude príležitosťou e, predstaviť výsledky, ktoré sa už dosiahli, ale zároveň aj príležitosťou pre politikov vymeniť si názory a predkladať nové myšlienky ohľadom EÚ e, výskume inovácií spolu so zainteresovanými s občanmi a s predstaviteľmi EÚ inštitúcií, členských štátov, univerzít a výskumných centier. Predseda Tajany a pán komisár Mojdas budú spolu predsedať tejto konferencii, kde témy Envy a poslanci e, E, budú na poprednom mieste počas tejto konferencie. Ďalšie informácie konferencie, ako je registračnú stránku, nájdete na parlamentnej webovskej stránke a e, tieto informácie budú zaslané nášmu poslancom nášho výboru. Čo sa týka dnešného stretnutia, máme tlmočenie 20 jazykov, ako je už zvykom spisy máte dispozície v elektronickej podobe cez e-meeting aplikáciu a toto stretnutie je vysielané na internete. Čo sa týka o európskeho e, mechanizmu e, občianskej ochrany. E, v pondelok v parlamente sa konalo stretnutie. Na úvod sa hovorilo o rozpočtových otázkach. Je jasné, že je tu rozdiel medzi stanoviskami rady a parlamentu a to je veľký rozdiel, ktorý sa teraz dá ťažko prekonať nielen v dôsledku stanovisku rady, ktorá predpokladá, že všetky nové zdroje pre nový mechanizmus pôjdu výlučne z presunutia fondov. E, ďalej sa potom diskutovalo o prevencii a mier informovanosti medzi členskými štátmi a úniou. V návrhu komisia predpokladá automatickosť e, opätovného spúšťania mechanizmu a postupu dohľadu, ktorú iniciuje komisia. Netreba ani spomenúť, že parlament je proti ta, aké, akémukoľvek automatickému postupu. <clears throat> Rada navrhuje určité veci, ktoré znamenajú to, že nie je jasné, ako systém bude vytvorený a aký bude jeho skutočný prínos. Predsedníctvo sa chce dohodnúť, ale na rozdiel od parlamentu, ktoré predložilo kompromisné návrhy, predsedníctvo nedalo žiadnu konkrétnu ponuku, ktorá by sa odklonila od jeho pôvodného stanoviska. Ďalší neformálny trialog sa predpokladá začiatkom novembra. A teraz môžeme prejsť na oficiálne bod 6 Európsky námorný a rybolovný fond. E, tu zvažujeme návrh stanoviska. Spravodajcom je pán Gambus, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Eh, je tu nový legislatívny návrh fondu na obdobie 2021 až 2027. Ako viete, cieľom tohto fondu je financovanie eh, rozpočtu únie na podporu spoločnej ryborovnej a námornej politiky únie, ako aj na financovanie medzinárodných záväzkov únie v oblasti spravovania populácie rýb a rozvojovými cieľmi. Ja by som sa chcel poďakovať komisii za oznámenie. Je to dobrý základ na to, aby sme ako spoluzákonodárci e, sa mohli dopracovať k optimálnej dohode. Takisto by som sa chcel poďakovať komisii za to, že posilnila ekologický aspekt fondu, sústredí sa na ochranu námorných ekosystémov a 30 rozpočtu fondu by malo ísť na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobovanie sa im v súlade so záväzkami Parížskej dohody. E, ďalej je dobré aj to, že sa tu podarilo zapracovať prvky udržateľného rozvoja. Sú to také tri hlavné piliere, spoluriadenie, rybolov, príbrežný rybolov a dočasné úpravy. To všetko by malo riešiť ekologické a sociálne aspekty. Ja som v tejto súvislosti predložila aj pozmenujúce návrhy. Čo sa týka spoluriadenia, v Katalánsku, odkiaľ pochádzam ja, sa snažíme všetkých zapojiť. E, všetkých aktérov, ktorí sa to týka, vedcov, rybárov, občianskú spoločnosť, neziskové organizácie. Ide teda o rovnaké spravodlivé pre rozdelenie zodpovednosti a právomoci pri rozhodovaní a postupujeme na základe poznatkov a snažíme sa vždy e, konať rýchlo, fungovať ekologicky a rešpektovať princíp predbežnej obozretnosti. Tento model e, bol nedávno uznaný FAO e, za model, ktorý je vhodný nasledovania v rybárských politikách, čo je významné ocenenie. Mali by sme mať zároveň nástroje, ktoré umožnia poskytovať v reálnom čase odpovede na rôzne problematické otázky rybárstva a tento fond by mal e, zahrňať aj podporu týchto nových mechanizmov. či už profesionálneho rybolovu, rekreačnú rybolovu alebo akvakultúry. Ďalej potrebujeme proaktívne riadenie, tak aby sa koordinovane spracovávali informácie v reálnom čase a na základe vedeckých a technických poznatkov by sa príjmali rozhodnutia E, pri zapojení všetkých zúčastnených aktérov. Takto by sa mala udržať biologická, ekonomická a sociálna udržateľnosť rybolovu aj akvakultúry. Potom chceme prispôsobiť rybolovné možnosti kapacitám. A preto je potrebné niekedy dočasne prerušiť eh, možnosť rybolovu a tieto dočasné zákazy by mali byť v rybolovných plánoch. Mm, postupovať musíme na základe princípov proporcionality. Je potrebné vyhodnotiť napríklad straty z takéhoto dočasného zákazu rybolovu a to by sa potom malo nejako kompenzovať. A preto podľa mňa je dôležité, aby tento zákaz činnosti alebo prerušenie činnosti podľa nového fondu E, tieto prerušenia činnosti by sa nemali označovať za mimoriadne prerušenia rybolovu, pretože práve v období rastu nových populácií rýb je potrebné ich chrániť tak, aby sa zachovala udržateľnosť rybolovnej populácie. Tretia rovnako dôležitá téma je príbrež, príbežný rybolov. Príbrežný rybolov. E, komisia uvádza argumenty, e, že 75 e, e, flotily prímorskej, e, pobrežnej sú práve drobní rybári a preto sa chce zamerať na nich. Komisia tvrdí, že to je väčšina rybárov, avšak tento argument nezodpovedá alebo nevyhovuje všetkým rybolovným oblastiam a, a všetkým flotilám. V niektorých prípadoch, totiž v niektorých oblastiach, takáto flotila predstavuje iba 50 a potom by mohlo byť 83 e, rybárov vylúčených z tohto fondu, čo by znamenalo veľkú nespravodlivosť medzi jednotlivými námornými oblastiami. Ja si myslím, že je potrebné toto prepojiť na definíciu rybolovu na to, že funguje, funguje lokálne v malých rybárskych e, dedinách a podobne. Pretože práve tieto malé obce, pre nich je najdôležitejšia najdôležitejšie, aby sa zachovala rybolovná populácia v okolí, pretože bez starostlivosti o návodné prostredie nebudú ryby, keď nebudú ryby, nebudú rybári a bez rybárov nebudú ani mnohé ďalšie priamo či nepriamo s rybolovom súvisiace pracovné miesta. Takže toto je potrebné zabezpečiť e, dôsledne ako spoločné riadenie e, a zapojiť všetkých aktérov. Pani predsednička, nechcem e, už dlho rozprávať, len dúfam, že budem môcť rozpolupracovať so všetkými tieňovými spravodajcami, aby sme dosiahli konsenzus aby sme zabezpečili udržateľnosť rybolovného prostredia a udržateľnosť miestnych rybárskych komunít. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Kambus. A teraz sa obracam na tieňových spravodajcov. Pán Tanasesku ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za dôkladnú prácu na tejto správe. Samozrejme si ceníme snahy komisie ohľadom vypracovania návrhu nariadenia o Európskom námornom a rybornom fonde na obdobie 2021-2027. Ako viete, tento návrh má za cieľ podporiť dosiahnutie cieľov CFP, posilniť implementáciu námornej politiky EÚ a posilniť medzinárodné správu oceánov. Takisto vítame návrh komisie, ktorý charakterizuje kontinuita, zjednodušenie, flexibilita, predovšetkým flexibilita pri príprave národných programov a administratívne zjednodušenie, ako aj zosúladenie s ďalšími fondami podstate pod priamým vedením nový EMFF bude e, sa doplňať a vytvárať synergie s inými relevantnými fondami a programami únie. Tento, tento návrh má e, za cieľ zľahčiť plnenie MFF e, ktoré bolo veľmi zložité v aktuálnom období do roku 2020. Avšak je dôležité Tý sektor námorný, rybolovný a akvakultúrny. Nemôžeme teda súhlasiť so znížením rozpočtu e, nového rozpočtu pre MFF v porovnaní s aktuálnym rozpočtom EFFF. Navyše investície do akvakultúry a spracovania, ak budú mať finančné nástroje, pod zastrašením zastrešením nariadenia nových spoločných ustanoveniach. To bude len na prospech pretože rybolov môže zvýšiť e, zabezpečovanie potravinami a tak e MFF by malo zabezpečiť akvakultúru aj udržateľný rozvoj. A v tomto kontexte podľa nás investície a E, produktívna akvakultúra by mala požívať výhody fondu, tak ako tomu bolo doteraz. Súhlasím s tým, že financovanie je zásadné pre zachovanie námorných biologických zdrojov, pre potravinovú bezpečnosť, pre rozvoj udržateľnej modrej ekonomiky, ako aj pre zdravie, bezpečnosť a udržateľnú správu morí a oceánov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Meissner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa v prvom rade poďakovať pánovi spravodajcovi. Povedal toho mnoho, čo považujem za dôležité. Ja sa integrovanou námornou politikou zaberám od roku 2009, ktorá je dôležitou európskou politikou, je veľmi dôležitá. Oceány totiž to zohrávajú dôležitú úlohu. V Európe máme veľa morí a nemôžeme sa zaoberať iba akvakultúrou a rýbolovom, ale aj všetkým ostatným, čo súvisí s moriami. A preto bolo dôležitým krokom, že sme rozšírili Európsky fond pre rybolov na e, Európsky fond pre moria rybolov v roku 2010 a potom e, mal, povedne, malá časť e, finan, financií bola vyčlenená pre integrovanú politiku, ale bol to predsa len začiatok. No, potom sa využili prosvedky aj pre reformu rybolovu, to je tiež veľmi dobré a správne, lebo toho treba ešte veľa zmeniť v tejto oblasti 300 eh, miliónov bolo nasmerovaných pre všetko, čo nesúvisí priamo s rybolovom a technickou podporou napríklad. To je síce e, pomerne malý podiel, ale predsa len je to úspech, pretože aj tieto prostriedky napomohli k tomu, aby e, sme e, pretavili do skutočnosti našu územné plánovanie morí, modrý rast, teda tento modrý e, pilier, ktorý sme e, vytvorili v rámci e, projektu Európa 2020. A prispelo to aj teda chceme aj vytvoriť veľa pracovných miest, ale predpokladom preto bude, aby moria boli čisté a preto ešte toho musíme veľmi veľa urobiť. Máme tu potom aj regionálnu stratégiu pre jednotlivé moria v Európe pred nami je ešte stále veľmi veľa práce v oblasti eh, klimatických zmien, znečistenia eh, morí. To si vyžaduje určité konkrétne kroky zo strany EÚ aj teda v súčinnosti s globálnou úrovňou. Myslím, že je dôležité, aby sme tu eh, spomenuli aj medzinárodné riadenie oceánov. To si predsa vzala e, Európska únia, chce byť príkladom pre celý svet a snažiť sa, aby e, sa vlastne exportovalo to, e, čo sme úspešne vytvorili s integrovanou politikou pre moria na poli Európskej únie. E, tie prostriedky vyčlenené pre túto oblasť nie sú možno až také obrovské, ale je to dôležitý e, krok smerom vpred. Uvedomme si, že moria nepoznajú žiadne hranice Ak chceme bojovať proti nelegálnemu rybolovu, znečisťovaniu plastami. Je dôležité, aby sme sa snažili udržiavať oceány čisté, je dôležité, aby sme umožnili hlavne v poprežných oblastiach udržateľný modrý rast. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu s pánom spravodajcom a ostatnými teňovými spravodajcami. Ďakujem pani Ekstrom. Nie, ak nie, dobre, tak e, niekto ďalší sa chce vyjadriť? Ak nie, tak pani Zitov za komisiu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dovolte sa pre všetkým poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska aj za všetky vystúpenia, ktoré som pozorne počúvala. Dovolte len zo pár pripomienok. Poprvé k zjednodušeniu. Zjednodušenie uh, prináša celú škálu oprávnených aktivít, ktoré ponúkame. To znamená, že keď tu nie je vyčerpávajúci zoznam predpisujúcich opatrení, znamená, že sa dá podporiť všetko okrem jednoznačného zoznamu tých aktivít, ktoré nie sú oprávnené inak sú všetky podmienky podpory splnené. To dáva členským štátom veľkú mieru flexibility, aby správne podporovala špecifické prostriedky jednotlivých členských štátov. A to znamená, že systém spolu riadenia sú takisto oprávnené v tomto rámci na financovanie. Druhá pripomienka. Cieľom je lepšie podporovať dosiahnutie cieľov spoločnej rybolovnej politiky. Ale dovolte pripomenúť, že fond je zároveň aj Európskym námorným fondom. Vzťahuje sa na nielen dosiahnutie cieľov spoločnej rybolovnej politiky, ale aj rozvoj udržateľnej akvakultúry, ochranu námornej biodiverzity a ekosystémov, tzv. modré hospodárstvo a medzinárodné záväzky EÚ v oblasti správy a riadenia oceánov. Ako viete, CFP vychádza z prístupu, ktorý stavia na ekosystémoch. To znamená, že správa rybolovu by mala zohľadňovať aj iné ľudské činnosti, ale zároveň by mala byť koherentná s EÚ enviro legislatívou, predovšetkým dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu námorného prostredia prostredia. To je taký prierezový cieľ, ku ktorému EMFF má prispieť. A v tomto ohľade by som vám chcela pripomenúť, že v návrhu je aj podpora správy a riadenia oblasti Natura 2000. Komisia takisto navrhuje posilniť podporu zhromažďovania znalostí o moriach. Je to veľmi dôležité, a je to dôležité pre dobrú implementáciu E, smernici o plánovaní e, námorného habitatu a smernici o vtákoch. Ide o krem iného o prispätie k podpory zdravších a čistejších morí a implementácii e, európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve. Ešte zo pár pripomienok na záver. Čo sa týka cieľa uchovania prírody v rámci CFP. E, chceme lepšie e, sa zamerať na dosiahnutie cieľov, rozvojových cieľov, napríklad efektívnu správu flotily, boj proti nadmernej kapacite a podpora implementácie viadročných plánov. A posledná pripomienka k tzv. mimoriadnemu pozastaveniu rybolovu. Naše skúsenosti ukazujú, že ak to nie je dobré, e, e, dané do dobrého kontextu, tak toto opatrenie e, nefunguje, nepomáha vyriešiť mimoriadne okolnosti naozaj krízové a preto navrhujeme lepšie a prísnejšie e, zacieliť kompenzácie pre významné a nepredvídateľné e, udalosti, ktoré vedú k tomu, že rybári prichádzajú o príjem. To bol náš cieľ, keď sme navrhovali e, túto časť. Ďakujem pekne. Thank you. Now, Mr. Gambus. Ďakujem pekne. Teraz pán Gambus. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne by som chcel poďakovať eh, kolegom za to, čo povedali. A myslím si, že je už jasné, eh, že nikto z nás nechce akceptovať eh, toto skratenie prostriedkov o 5 Dôležité je to, čo tu zaznelo k modrému e, rastu. Je to e, základom aj pre moju prácu na tejto e, správe. Teším sa na spoluprácu s tými spravodajcami, aby sme spoločne vypracovali čo najlepšie stanovisko, ktoré potom spoločne výboru predložíme. Ďakujem. Dobre, to znamená, e, že e, posúdenie návrhu stanoviska by sme teraz ukončili. 16. október, e, to je lehota na prostrední pozmeňovacích návrhov. Hlasovať budeme 19. 20. novembra na výbore a výbor pre ľubov bude pravdepodobne v januári o celej správe hlasovať. Takže toľko k tomuto bodu programu.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 Well, now we can move to the next item. Um, Teraz môžeme prísť ďalšiemu uh, bodu. Európsky sociálny fond plus, uh, posúdenie uh, stanoviska. Slovo má pán spravodajca Kristian Silviu Bušo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa. Uh, bolo mi povedané, že tu mám prísť na desiatu. Vážení eh, kolegovia, eh, komisia predostrela eh, návrh E, teda obmed, e, vytvoriť nový návrh Európsky sociálny fond plus flexibilný mechanizmus, ktorý by sa venoval aktuálnym výzvam e, pracovnom trhu. Teda, Mecer tam obyteľstva hrozí chudoba, zdvojnásobila sa miera nezamestnanosti. Je treba integrovať vysoký počet občanov tretich krajín. To sú veľké výzvy pre EÚ. EU Musíme zároveň ostať konkurencieschopní e, na globálnej e, úrovni, zabezpečiť vysokú mieru zamestnanosti, sociálnej inklúzie, delania, zdravia. Navrhovaný mechanizmus má za cieľ zjednodušiť e, tento program ESF plus Európsky sociálny fond iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, fond pre európsku pomoc pre najviac ohrozených, fond pre zamestnanosť a sociálne inovácie a Eh, Európsky eh, program pre eh, zdravie. Ide tu o vytvorenie flexibilných mechanizmov a zjednodušenie financovania, zníženie byrokracie v záujme všetkých občanov separovanie teda, e, zdravia e, to predstavuje e, nesprávny signál pre občanov. Oni by očakávali, že zdravie zostane prioritou, aj keď tu európske inštitúcie nemajú také silné prerogatíva. K môjmu návrhu stanoviska v časoch Brexitu a rastúceho skepticizmu Eh, odstránenie zdravia ako osobitnej eh, politiky EÚ vnímam ako eh, negatívnu a protichodnú k želaniam občanov, o čom svedčia aj posledné prieskumy Eurobarometra, kde občania sa vyjadrili, že by si želali väčšie zastahovanie zo strany Európskej únie do tejto oblasti zdravia preto navrhujem, aby sa teda vyňal ZSF e e, plus a e, opäť sa stal osobitným samostatným programom. Ja ďakujem aj koordinátorom, že podporujú toto rozhodnutie. Samozrejme, toto rozhodnutie na nás nie je, ak by to možné nebolo. Budeme tu mať vlastne osobitné kompetencie pre teda odvetvie zdravia. Celkovo musím povedať, že tu došlo k značnému zlepšeniu návrhu. Nechcem e, už e, vám zaberať príliš veľa e, času. Chcem spomenúť iba najdôležitejšie veci. Vytvorenie 24 sietí, zlepšiť naše reakcie na epidémie, podporovať migrantov, utečencov, podporovať výmenu správnych postupov v prípade napríklad rakoviny, prevencie, tuberkulózy a podobne Takisto e, ide aj o podporu e, e-health, hodnotení e, technológií v tejto oblasti a podobne. Je to cezhraničná oblasť, kde treba zabezpečiť výmenu. Obávam sa takisto zníženia rozpočtových prostriedkov pre túto oblasť. Je tu veľmi značné zníženie, ale predsa len Komisia navrhuje zníženie, súvisí to s zmenou e, priorít v rámci budúceho viacročného finančného rámca, ale Európe sa nebude dariť takto so zníženým rozpočtom venovať veľkým význam, ktoré e, v tejto oblasti pred ňou stoja. Je to nesprávny e, signál. Výzvy v tejto oblasti budú silnejšie v nasledujúcich rokoch a ja by som chcel vašu eh, pozornosť upriamiť napríklad na antimikrobiálnu rezistentnosť, ktorá je čoraz väčšou záťažou a tu by sme mali hľadať spoločné riešenia na európskej úrovni. Bez vhodného rozpočtu nebudeme eh, schopní eh, čeliť týmto mnohorakým výzvam v oblasti zdravotníctva, Eh, nebudeme môcť ani posilňovať naše zdravotné systémy, eh, aby, boli, eh, aby sústredili na pacientov, aby sa tam odstraňovali nerovnosti. A 2, 3, 8 a 17 to sú moje pozmeňovacie návrhy, ktoré sa sredujú práve na tieto témy. Navrhujeme alokovanie teda rovnakých finančných prostriedkov do budúcnosti, ako je tomu momentálne mojich pozmeňovacích návrhoch tiež sústredím následujúbne e, ciele. E, mali by sme sa e, sústrediť na skoré diagnozy, screeningy. Venujem sa aj výzve mentálneho zdravia, ktorá podľa VHO predstavuje značné percento tých, ktorí žijú s postihnutím E, zaberám sa tiež e, diskrimináciou, nerovnosťami v oblasti zdravotnej. Hospodárska kríza tiež ovplyvňuje e, mentálne zdravie, systémy vlastne ochrany sa tu oslabované. Môj pozmeňovací návrh 20 zavádza nový článok. 29 navrhujem vytvorenie riadiaceho výboru pre zdravie, pre implementovanie jednotlivých krokov eh, v rámci eh, health trend, čo by eh, vlastne predstavovalo pokračovanie aktuálneho postupu. Pokiaľ ide o kroky na medzinárodnej úrovni, myslím si, že by bolo dobré posilňovať ďalej kooperáciu s relevantnými medzinárodnými organizáciami ako VHO, OECD a to spomína v pozmeňovacom návrhu 21. Ďalej apelujem na komisiu, aby sa snažil odborávať bariéry pre účasť jednotlivých členských štátov. Samozrejme máme tu situáciu, eh, kde eh, niektoré členské štáty odmietajú koordináciu zo strany eh, Európskej komisie a mali by sme sa snažiť, aby sme posilňovali úspechy z aktuálneho programového obdobia aj v tom budúcom. Komisia už má veľmi dobrú expertízu v tejto oblasti. E, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Teším sa na e, podnety zo strany ostatných tieňových spôrabodajcov. Ospravedlňujem sa za e, to krás, krá, krátke meškanie. Vychádzal som z toho, že začíname o 10. Je to v poriadku, pán Bušoj, je to pochopiteľné. Teraz pán Palmer, ktorý nahrádza tieňovú spravodajkyňu pani Kadenbach za SND. E, ďakujem veľmi pekne. Pani Kadenbach sa ospravedlňuje, e, že nemôže prísť práve predseda zasadnutiu spravodajcov výboru Agri, takže ja e, predostím tie hlavné body, ktoré chcela spomenúť podporuje spravodajcu v tom, že zdravotný program by sa nemal stať súčasťou ESF+. Eh, aj u nás uprednostňuje, aby sa teda eh, tieto eh, zdravotné programy vyňali z ESF plus a v budúcom viedočnom finančnom rámci ostali samostatným programom. Takto sme spoločne Eh, sformulovali eh, list eh, v tomto zmysle. Pani Kadenbach tiež súhlasí so spravodajcom v tom, že zníženie financovania pre oblasť zdravia je neakceptovateľné. Verejné zdravie je pre náš výbor veľmi dôležité, zvlášť keď sa pozrieme na také výzvy ako hodnotenie zdravotných technológií či antimikrobiálna rezistentnosť. Je jasné, že tu potrebujeme mať adekvátne financovanie zabezpečené pre e, kroky na európskej úrovni. Pani Kadenbach by e, chcela požiadať predsedničku, aby sa tento bod opäť nadniesol aj na konferencii predsedov. E, bol, bolo už o toto požiadané, ale na poslednú chvíľu bol z programu stiahnutý. Žiadame teda obnovu. Ďakujem pekne. Teraz pani Maki. Ďakujem pekne. Eh, viete si predstaviť, že ja nie som za to, aby Európska únia strkala svoj nos tam, eh, eh, kam to nie je vhodné. Avšak v kontexte zdravia je tu veľká pridaná hodnota, pokiaľ ide o prehlbovanie spolupráce, zvyšovanie efektívnosti a inkluzívnosti európskej zdravotnej starostlivosti. Dôležité je aj spoločne sa venovať cezhraničným hrozbám a chorobám. Nové technológie, ako aj starnúca populácia v Európe, um, vyžadujú, aby sme e, prehodnotili, ako e, sú vytvorené národné zdravotné systémy, ako by sa mohli e, zoštíhliť a, a sproduktívniť v mojej e, domovskej krajine vo Fínsku už máme ambiciózne úsilie v oblasti e, e-health. a um, databáz v tejto oblasti. Digitalizácia uh, toho veľa mení v tejto oblasti takisto ako aj v iných. E, e, program pre zdravie je ideálnym nástrojom na, na pomáhanie výmeny najlepších postupov. E, návrh ESF plus sústreďuje veľmi na slovičko synergie a ich potenciálne prínosy. Je to samozrejme pekné slovo, a veľmi e, štiedro sa používa. Dôležité ale je, aby sme tu naozaj mali jeho reálne plody, pretože e, negatíva v oblasti zdravotníctva e, majú vplyv na ľudí všade. Podkladový dokument, pokiaľ ide o rozpočet, hovorí o tom, že aj z iných nástrojov sa budú podporovať e, zdravotné programy, tak ako Invest EU, e, Fond pre regionálny rozvoj a e, Horizon Europe. Napriek tomu by som požiadala komisiu, aby sa špecifickejšie vyjadrila o teda k potenciálnym príspevkom týchto jednotlivých nástrojov pre oblasť zdravia Zatiaľ ďakujem a teším sa na výsledok našej práce na tejto správe. Ďakujem pekne pani Konečná. Ďakujem pani predsedkyni, vážené kolegy. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegyne, kolegovia. Málo keď sa stáva, že sa v niečom zhodnem s kolegami z EPP, ale na prekvapenie musím povedať, že nemám žiadne väčšie výhrady voči stanovisku spravodajca. 70 Európanov si želá, aby Európska únia robila viac v otázkach zdravia ale súčasný návrh viacročného finančného rámca ide presne opačným smerom. Musím povedať, že som znepokojená nielen ja, pokiaľ ide o program v oblasti zdravia v rámci e, sociálneho fondu fond. Zatiaľ, čo e, politická vôľa a vytváranie synergií medzi sociálnou a zdravotnou stránkou predstavuje pozitívny krok, e, navrhnutá správa ako celok je pri najmenšom celkom znepokojujúca. Európske inštitúcie v posledných rokoch ukázali, že v nadchádzajúcich rokoch stratíme eh, komisariat pre zdravie a možno aj DG Sonte nebude figurovať v budúcej komisii. V situácii, kde nemôžeme očakávať vyššie zapojenie v tejto oblasti, navrhované zvýšenie o 8% v porovnaní s obdobím 2014 až 2020 je úplne nepochopiteľné. ESF plus je pod tlakom aby robil tieto zmeny viac a vo väčšom rozsahu. Zdôrazňujeme často, že zdravie sa netýka iba fyzického zdravia, ale aj duševného. Hovorí o tom aj spravodajca, ale ako to chceme dosiahnuť, pokiaľ súčasné prostriedky nestačia ani na pokrytie existujúcich rozieb a my ich ešte znižujeme? Rozpočet zameraný na zdravotnícke otázky by mal byť e, zvýšený. Zdravotnícky program je potrebné posilniť a nie musel byť. Rozpočet, ktorý bude mať Únia k dispozícii pre oblasť zdravia počas nadchádzajúceho finančného rámca, by mal byť zvýšený minimálne na tú istú úroveň, akú mal v doterajšom finančnom rámci. A to hovorím o úplnom iným minime, ktoré nám umožní udržať eh, existujúci vzťah, eh, stav, ktorý sám o sebe nie je uspokojivý. Takisto bude potrebné zapojiť viac pacientov a ich organizácie. V tom súhlasím so spravodajcom. Súhrnom teda e, tento e, dokument sa mi páči. Ďakujem spravodajcovi za jeho vypracovanie, za toto stanovisko. Ďakujem. Pani Kostet. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, že som prišla neskôr, ale bola som na inom zasadnutí. Som však rada, že som prišla na čas na to, aby som sa mohla ujať slova, predovšetkým, aby som podporila kolegu, pretože odviedol vynikajúcu prácu. Tá e, správa je podľa mňa dokonalá. Nesnažil sa vyhnúť nepríjemným otázkam a na to bola skutočne potrebná odvaha. Ale perspektíva, ktorú nám ponúka, rozhodla Európska komisia. To znamená, že začleniť program Santy do EFS Plus eh, predstavuje veľký problém, pretože takýmto spôsobom sa otázka zdravia stratí zo zreteľa, zniží sa jej viditeľnosť a to je neakceptovateľné, pretože všetky prieskumy ukazujú, že zdravie je pre našich občanov veľmi dôležité. Je potrebné, aby sme ich eh, presvedčili, presvedčili o pridanej hodnote EÚ. Treba, aby podporili Európsku úniu počas nadchádzajúcich volieb. A toto je práve tá oblasť, ktorej venujú naši občania veľmi, veľkú pozornosť. Preto je potrebné, aby program pre oblasť zdravia bol zreteľný a posilnený pre nadchádzajúce obdobie. A pokiaľ ide o návrh komisie, tak tam sa práve táto európska politika zdravia oslabuje. Akú to má logiku? Ako to súvisí s integráciou migrantov a zamestnávaním mladých? Myslím si, že to ide o opačným smerom. Bolo by naopak potrebné urobiť túto oblasť prioritou v nadchádzajúce obdobia. Súhlasím so spravodajcom v tom, že e, sa ohradzuje proti zníženiu E, prostriedkom vymedzených na e, zložku zdravie. E, vieme, že v jednotlivých štátoch sa znižujú výdavky na oblasť zdravia, ale pritom sa zvyšujú výdavky a je potrebné, aby sa financoval aj výskum pre oblasť zdravia, ktorý je čoraz komplikovanejší. Okrem toho sú tu rôzne choroby, ktoré presahujú hranice a je potrebné, aby sa aj lekárske zariadenia, vybavenosť lekárskych zdravotníckých zariadených, ako aj vzdelávanie e, lekárov posilnilo, pretože je dôležité, aby sme to všetko zaradili do programu Santé v rámci zdravotníckej politiky. To si vyžaduje spoluprácu, prechod na vyššiu rýchlosť a je potrebné, aby si komisia uvedomila, že je neakceptovateľné priateľné, aby realizovala svoje úmysly z politikou Sante, z DG Sante. Vždy, keď sa takáto európska politika pre oblasť zdravia potlača, tak vždy to bol problém, ale práve vďaka výboru pre životné prostredie a ďalším sa podarilo e, túto politiku pre oblasť zdravia zachrániť a zachovať. Je teda potrebné vyhnúť sa tomu, aby sme Ehm, boli znova svedkami tejto tragédie zmiznutia európskej politiky zdravia. Ďakujem. Ďakujem, pani Kostet. Niekto iný má záujem o slovo? Ak nie, máme tu pani Krysár za komisiu.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 Áno, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, ako aj tieňovým spravodajcom za ich stanoviska. My sme si veľmi pozorne všetko vypočuli a chcel by som zdôrazniť, že my sa v rámci nášho návrhu ktorého súčasťou je zahrnutie zložky zdravie do ESF+. Plus. E, robíme to s úmyslom, aby sme využili doterajšie skúsenosti a názory ľudí, ktorých sa to týka. Chceli by sme zdôrazniť veľmi dôležitý aspekt synergie, ktorý e, je dôvodom pre začlenenie zložky zdravie do ESF+, pretože nám ide o posilnenie synergie so sociálnymi aspektmi, pretože vieme, že sociálno-ekonomické determinanty zdravia majú veľký význam, sú veľmi dôležité a samozrejme e, tieto sociálne prvky ESF+, e, sú tu rozhodujúce. Takisto vieme, že ten klasický ESF eh, vynakladal veľké výdavky na zdravie. Eh, veľká časť rozpočtu sa vynakladala práve na to spoločné riadenie aj, a bola to väčšia čiastka než v rámci samotného programu zdravia. Myslíme si, že keby sa takto zosúladili alebo spojili tieto investície z e, programu zdravie s Európskym sociálnym fondom plus, e, tak by to mohlo byť užitočné. My už máme niektoré príklady podobného postupu v minulosti a veríme, že aj v budúcnosti bude zlúčenie týchto dvoch programov prospešné. E, na teraz to je všetko a pokiaľ ide o rozpočet, myslím si, že otázka rozpočtu pre zložku zdravie, ako aj rozpočet jednotlivých ďalších prvkov viacročného finančného rámca, to sú veci, ktoré je potrebné posudzovať spoločne ako súčasť celkového rozpočtu. Dnes sa k tomu nemôžem ešte vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bušoj. Ďakujem len veľmi stručne. Chcel by som sa poďakovať eh, kolegom za ich láskavé slova na moju adresu a e, chcel, pokiaľ ide o tú e, myšlienku, e, že by sme mali mať dva programy, dva osobitné programy a mal by byť navýšený rozpočet, tak tu chcem povedať, že to rozhodnutie, to je odpoveď pre pani Katmach, že to rozhodnutie urobí konferencia prezidentov a tam sa samozrejme odrazí stanovisko ďalších výborov parlamentu. Chcel by som sa poďakovať aj za mm, ďalšiemu, ďalšej rečničke za podporu um, rozpočtu alebo návrhu rozpočtu a takisto by som chcel upozorniť na to, že program digitálne e zdravie, teda digitálne zdravotníctvo e-health e, takisto e, bude e, cestou k tomuto cieľu. Ďakujem za podporu aj pani Konečnej a chcel by som povedať, že skutočne dúfam, A e, verím, že e, v, e, výbor pre zdravie a podobne zanikne v ďalšom období, že to je nezmysel, e, pretože naša budúca pozícia v oblasti zdravia v EÚ e, je práve, práve zdôrazňuje, že oblasť zdravia je pre európskych občanov veľmi dôležitá a preto patrí k prioritám. Ale je tu očakávanie, že európske očaká... E, inštitúcie by mali robiť viac. Pani Klostet, ďakujem vám za vašu podporu. Úplne s vami súhlasím. E, vy ste tu uviedli niektoré výzvy o ktorých som už hovoril v súvislosti s budúcim obdobím. Je to skutočne pravda. E, bol by to veľmi zlý politický signál, ktorý by sme vyslali, keby e, program zdravie už e, neexistoval. Mnohí občania by sa mohli nazdávať a majú preto dôvody, že toto je len prvá etapa ale politika e, pre oblasť zdravia nezanikne, ale v budúcom období by bolo veľké riziko, keby sme my už nemali takú osobitnú e, politiku zdravia. Ďakujem za vaše inšpiratívne podnety a Verím, že e, vaše postavenie v Európskom parlamente bude, e, bude užitočné aj na podporu našich e, stanovisk v iných výboroch. Ďakujem. A teraz pristupujeme k hlasovaniu. 17. oktobra je, pozme, je konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. teraz e, uh, Teraz prechádzame k e, bodu číslo 4, to je výmena názorov z komisiou, pokiaľ ide o ekodizajn a energetické uh, značenie, označovanie a právne predpisy pre túto oblasť. Komisiu tu zastupuje pán Hudson, ktorý bude mať slovo na maximálne 10 minút. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň. V prvom rade niekoľko všeobecných informácií pre tento výbor. Uh, my teraz ideme plnou rýchlosťou a pracujeme na balíčku vyše desiatich opatrení pre oblasť ekodizajnu a energetického označovania a tento balík by sme chceli prijať eh, za času na to, aby sme mohli do polovice marca celý predložiť parlamentu. Eh, právne predpisy týkajúce sa osvetľovacích produktov patria medzi tieto návrhy. V súčasnosti neexistuje eh, návrh komisie, pretože eh, kolegium sa o tom ešte musí rozhodnúť. V súčasnosti prebiehajú vnútrokomisiové eh, rokovania a potom bude potrebné, aby sa o tom vyjadrila aj Organizácia pre obchod a v januári by sa malo vo výbore o tom hlasovať. E, osvetľovanie predstavuje veľmi dôležitú súčasť našej práce. Chcel by som upozorniť na to, že nariadenia o osvetľovacích produktoch, ktoré už boli doteraz prijaté, e, viedli k zníženiu e, energie pre osvetľovacie produkty o 80 a my chceme, aby ešte aj ten zvyšok, respektíve polovica toho zvyšku sa odstránila v nadchádzajúcom desaťročí. E, veľmi by ma zaujímalo to, čo E, tejto oblasti povedia členovia výboru, ale v súčasnosti sa veľmi často o tejto otázke, o troch veciach diskutuje so zainteresovanými stranami. Prvé to je osvetľovanie divadelných priestorov. V súčasnosti pre túto oblasť platia výnimky, ale toto sa vníma ako nejaká možnosť e, úniku spod uplatňovania existujúcich nariadení pretože to, táto oblasť osvetlenie divadelných priestorov sa veľmi ťažko upravuje legislatívne. E, samozrejme, osvetlenie divadelných priestorov sa líši od osvetlenia v našich domácnostiach a preto si myslíme, že v súčasnom návrhu sme, e, e, sme nejako upokojili veľké, viaceré obavy vyjadrené v tejto súvislosti a e, malo by sa, e, malo by sa tu postupovať e, podľa technických charakteristík, ktoré sú, oveľ, sú lepšie overiteľné. A, bolo, a to je tých 80%, ktoré naozaj tam musia byť z hľadiska technického, tých zvyšných 20% je často predmetom obchádzania predpisov. Ďalej, tá, tú druhú oblasť predstavujú fluorescenčné svietidla. To sú tie, ktoré používame vo väčšine kancelárskych priestorov, samozrejme nie len tam. Tieto obsahujú ortuť čo je samozrejme vec, ktoré sa treba venovať a okrem toho umožňujú znižiť 2 až 3 tera vaty e, elektriny ročne, čo predstavuje ročnú spotrebu energie v Malte, na Malte. A ten návrh, ktorý e, predkladáme, sa zameriava na postupné odstraňovanie týchto fluorescentných fluorescenčných e, e, svietidiel, ale e, sú v tomto navrhovanom texte aj niektoré výnimky. Tá tretia vec, o ktorej sa veľmi veľa hovorí a hovorilo už predtým, to sú e, veci súvisiace s fotosenzitívnymi osobami. Na jednej strane je to legitímna obava, pokiaľ ide o to, ako pôsobia tieto osvetľovacie produkty na fotosenzitívne osoby, ale na druhej strane je to ďalšia, e, ďalšia medzera v legislatíve, ktorá môže byť zneužitá. E, preto návrh obsahuje niektoré cieľnejšie výnimky, ktoré umožňujú, aby sa v prípade fotosenzitívnych osôb používali niektoré špecifické typy žiaroviek, ale e, chceme sa vyhnúť e, týmto legislatívnym medzerám. Ja e, si s radosťou vypočujem vaše prípadné názory, respektíve otázky ku koncu tejto, ku koncu tejto rozpravy. Ďakujem. Pán ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem e, pekne komisii za jej prezentáciu. Som naďalej toho názoru, že smernica o ekodizajne je veľmi úspešným nástrojom na šetrenie e, elektrickej energie a iných energií Katajnen vypočítal, že celá táto smernica o ekodizajne do minulého roku ušetrila toľko energie, koľko ročne spotrebuje Taliansko a doratočné opatrenia môžu prispieť ešte aj k úspore mm, energie v objeme, koľko jej potrebuje Švédsko. Takže v zásade je to správna cesta. Pri zavedení zákazu žiaroviek sme však podcenili aké dôležité je komunikovať a vysvetľovať stále znova, prečo to robíme a aké alternatívy existujú. A preto som žiadalo to, aby sme predtým, než komisia príjme ďalšie kroky, a musíme potom aj rozhodnúť v rámci parlamentnej kontroly, či to akceptujeme, aby sme diskutovali o tom. A ja ďakujem za to, že to tu máme na programe. Ja mám teda otázku k týmto eh, T8 svietidlám. Aké je vysvetlenie, pretože sa to navrhuje práve v tomto eh, čase? A čo ma zaujíma ešte viac, eh, myslím, že je tu aj zástupca generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. V súvislosti s iným legislatívnym návrhom sa plánuje, aby oveľa viac osvetľovacích e, zariadení bolo zakázaných, e, teda všetky, ktoré obsahujú ortuť. Možno sú preto dôvody, ale to by spotrebiteľov veľmi obmedzilo v ich e, voľbe a treba, aby to bolo veľmi dobre premyslené a verejne prediskutované vopred. Zákaz E, žiarovky, keď sme svojho času tento navrhovali, komisia predložila štúdie, že ortuť v energeticky e, úsporných e, svietidlách sa, dajú, sa, sa dá vlastne zanedbateľná. Keď ušetríme energiu, budeme mať aj menej ortuť v životnom prostredí aj keby e, e, všetky e, takéto svetidla boli vyhodené do všeobecného odpadu, nie do špecializovaného, aj tak by to ešte malo pozitívny dopad. Medzičasom sa to zmenilo, žiarovky to už nemáme, halogény tiež sa postupne vytrácajú, ale predsa len tento argument je stále dôležitý, e, preto by som poprosil komisiu, aby sa k tomu vyjadrila. E, ja e, sa chcem spýtať, aby sme to zlúčili spotrebiteľov aj priemysel, tí sa nezajímajú, či generálne riaditeľstvo pre životné prostredie alebo mm, pre e- energiu niečo urobia, ale jednoducho oni, e, na nich je vplyv, ak sa niečo zakáže. Preto všetko musí byť dobre odkomunikované a vysvetlené. E, nemôžu rôzne generálne riaditeľstva každú chvíľu navrhovať nejaké zákazy. Je dôležité preto, aby sme o tom spoločne diskutovali a ja dúfam a vychádzam z toho, že táto, tento väčší zákaz, ktorý e, plánuje generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, ak ešte nie je prijatý, tak to e, posuňme ešte o pár rokov, pretože ja si myslím, že trh to upraví sám od seba. LED e, osvetlenie má toľko výhod, že skôr či neskôr vlastne to príde, nahradí to. No a potom výmena, výmeniteľnosť. E, minulý e, rok výbor pre vnútorný e, trh, pani Duhon, bola spravodajkyňa, žiadal o to, aby osvetlenie aby sme tu vždy mali zabezpečené vymeniteľné zdroje osvetlenia. Keď si kúpim nejakú lampu, ktorá po roku prestane svietiť, prestane v nej svietiť osvetľovacie zariadenie z LED, je dôležité, aby sme nemuseli vyhodiť celú lampu, ale iba E, zdroj svetla. E, je možné, že niekomu sa nepáči napríklad aj farba svetla, preto by tiež bolo vhodné zabezpečiť vymeniteľnosť. Komisia, ak som správne informovaný, e, vtedy niečo prislúbila, ale bolo to hlavne iba v oblasti dohľadu na trh. Nás pohľad poslancov skôr zaujímajú spotrebitelia. Má to výhodu pre spotrebiteľov, ak zabezpečíme vymeniteľnosť. Preto by ma tešilo, keby E, sa komisia na to pozrela aj z pohľadu spotrebiteľov. Technicky to samozrejme nie ide všade. Sú určité dizajny, kde to možné nie je. Sú určité technické e, oblasti, kde to nie je realizovateľné. O tom treba diskutovať podrobne, ale v princípe treba zabezpečiť vymeniteľnosť z pohľadu spotrebiteľov. Nielen z dohľadu e, nad trhom sa na to treba pozerať, Eh, to sme prijali ako parlament a preto by som poprosil komisiu, aby sa tým ešte raz zaoberala z pohľadu spotrebiteľov a aby nám eh, vysvetlila ešte raz z tohto pohľadu, čo eh, je teda predostreté. Tento návrh, pochopil som to tak, nie je oficiálny, ale predsa len je predmetom diskusí. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Mr. Palmer. Ďakujem pekne, pán Palmer, ďakujem pekne. O, v podstate o, tu je otázka osvetlenia. Často sa na mňa obrátili organizácie e, v, oblasti mojich voličov, pre všetky malé organizácie, nie veľké divadla, laserové show a podobne. To, ale v podstate malé organizácie dobrovoľníkov, ktoré uh, Eh, ak chcú prežiť, tak eh, musia v podstate robiť fundraising takisto aj malé eh, divadelné kluby, rôzne priestory menšie, takže mm, to uznanie dnes ráno, ktoré tu zaznelo, uznanie obav, ktoré vyjadril sektor, zo strany komisie nás teší a budeme netrpezlivo očakávať konkrétnosti návrhu ktoré vyplynú z aktuálneho hodnotenia zapojenia zainteresovaných a mechanizmu spätnej väzby. Zdá sa, že tieto obavy boli vypočuté, aj keď e, ja mám ešte stále dve hlavné otázky, e, ktoré by som si chcel nechať objasniť. Mm, zaznelo tu, že 80 momentálne používaných svietidiel v divadle E, môže dostať výnimku, ide o to, na akú dlhú dobu bude to trvalá výnimka, alebo komisia očakáva eventuálne prehodnotiť e, tieto výnimky, pretože jednoznačne to, čo organizácie, ktoré používajú takéto osvetlenia priestorov, chcú vedieť, ako si majú finančné veci naplánovať, ak dostanú výnimku, či to bude na 3, 5 či 10 rokov, aby sa vedeli zariadiť. Ale takisto 20 svietidiel podľa vášho odhadu bude potrebné vymeniť. To znamená, sú tie špecializovanejšie, zriedkavejšie používané, takže je tu pravdepodobnosť, že sú to asi drahšie, nákladnejšie, čo sa týka ich výmeny a to jednoznačne bude mať neprimeraný dopad na tieto menšie E, spoločenské priestory v srovnaní s veľkými, väčšími divadlami, veľkými štadiónmi. Takže e, keď ste hovorili so sektorom a za zainteresovanými stranami, zvážili ste, diskutovali ste aj to, či toto univerzálne riešenie pre všetkých bude fungovať. Treba si uvedomiť, že sú obrovské rozdiely medzi nejakým spoločenským priestorom obrovským typu štadión, kde máte 20-30 ľudí, ktoré zaplatia drahé listky v porovnaní s nejakým malým spoločenským priestorom, E, v Lestri, kde príde 50-100 ľudí na nejaký gig, takže to sú úplne rozdielne svety a ak máte toto špecializované osvetlenie nahradiť, aj keď to predstavuje len 20% osvetlenia, a predsa len to môže byť obrovské náklady pre nejaké malé spoločenské priestory, takže chcem vedieť, či komisia zohľadnila to, či existuje nejaký spôsob jednoznačnej implementácie tohto návrhu keď si pozrieme do detajlov návrh, tak potom zvážime, či to je dobré, ale vychádzame z toho, že rôzne spoločenské priestory majú rôznu veľkosť a náklady na výmenu osvetlenia budú rôzne, e, e ľahko či ťažšie znášateľné vzhľadom na veľkosť týchto spoločenských priestorov. Ďakujem pekne. Pani Auken, áno, toto nie je moja špecializácia, ale je to veľmi dôležitá téma. Ekodizajn smernica bola veľkým úspechom, aj keď mnohokrát sa kritizovala, či by sa EÚ mala púšťať do takýchto detálov. Poukázalo Ukázalo sa, že to bol veľký úspech a že to prešlo veľmi dobre. Myslím si, že mnoho spotrebiteľov je vďačných za túto smernicu. že e, nemusia pozerať pri kúpe osvetlení na všetky tie hodnotenia A3 plus a podobne. E, keď sa pozeráme okolo seba a vidíme osvetlenie, e, máme tu 150 ročné osvetlenie, stále sa ešte používa a žiarovky, tie staré žiarovky neboli vymenené v takej miere, ako by mali byť Máme tu staromódne žiarovky, ktoré sa ešte stále používajú. Mali by sme s tým bojovať. Je dôležité, aby sme zvážili situáciu v divadlách. Všetci sme oslovovaní lobbystami a je jasné, že malé divadlá, malé scény um, robia veľkú kampaň, pretože tieto malé scény uh, budú mať problémy. Je potrebné zabezpečiť to, aby mohli nakoniec mať niečo, čo, s čím sa dá žiť. Takže sme veľmi radi, že je tu dobrý návrh, ktorý uh, kladie tlak aj na tieto veci. Uh, samozrejme, uh, nemôžeme pokračovať o všetkom bez zmien. Uh, E, bolo by dobré však mať dobré výnimky pre malé divadelné scény. Pre všetkým je potrebné spraviť niečo pre nich. Netrpezivo očakávame konkrétny návrh, skôr ako sa k nemu vyjadríme. A čo sa týka ekodizajnu, mali by sme rozšíriť záber, ale mali to byť niečo použiteľné, niečo, čo spotrebitelia môžu používať, aby sme ich nezaplavili širokou škálou z nezmyslov, v ktorých si výrobcovia nájdú medzery. Ak chceme ekologické osvetlenie, e, aby si spotrebiteľ mohli vybrať ekologické osvetlenie, ale aby to nebolo zložité. Takže chceme, aby táto smernica o ekodizajne bola dobrým, ľahko použiteľným nástrojom a teda očakávame netrpezlivo celý balík. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tejto problematike? Ak nie, tak pán Hudson. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ďakujem aj kolegom, ktorí vyjadrili podporu celému programu. Súhlasíme s týmto názorom Eh, polovica energetických úspor za toto 10 ročie je práve na základe ekodizajnu označovania energetickej efektívnosti, takže aj keď to spočiatku znelo ako nejaká drobnosť, tak eh, v všetkých domácnostiach a veľkých fabrikách spolu sme dokázali spraviť veľké úspory. Chcel by som doplniť pánovi Líze, má pravdu o komunikácii, mali by sme lepšie komunikovať pre všetkým, keď meníme označenie, čo je legislatíva, ktorá bola schválená v Lani, tak spolu s, so sektorom a členskými štátmi musíme spolupracovať, využiť túto príležitosť a vysvetliť spotrebiteľom, ako využiť to nové označenie, pochopiť, čo to znamená predovšetkým tie produkty, ktoré sú vysoko prioritné v rámci tohto balíka. Ešte odpoved na pána Lizeho. Som rád, že mám kolegu z DGNV, e, úzko spolupracujeme na, s nimi na tomto balíku, jednak čo sa týka paralelných návrhov, práčiek a umývačiek ako aj s cieľom zabezpečiť e, príležitosti obehového hospodárstva a ich premietnutie do celého balíka. Čo sa týka všeobecného zákazu osvetlenia, ktoré obsahujú ortuť, komisia o tom nerozhoduje, či to spraví alebo nespraví. E, došlo k revízii relevantnej legislatívy, obmedzenia škodlivých látok legislatívy v tejto oblasti a toto hodnotenie nevyšlo jednoznačne ani jedným, ani druhým smerom a berieme na vedomie, čo ste povedali v tejto veci. Určite budeme ešte mať príležitosti o tom diskutovať skôr, ako sa dostaneme k nejakej konkrétnej zmene v legislatíve. Čo sa týka T8 e, eh, osvetlenia, je tu návrh zmeny teraz, a to preto, že na jednej strane existujú na trhu alternatívy form LED a na druhej strane, že to prináša jasnú energetickú sporu, ktorá je možná. Čiže je to jednoduchý klasický postup v podstate takým vedľajším benefitom bude to, že sa oveľa menej budú používať e, veci, ktoré obsahujú ortuť, ale ide o tie úspory energie. Pán Líze dobre pripomínul diskusiu, ktorú sme mali o ortuti. E, E, ktorý je menej, s tým, že sa menej využíva elektrina versus e, uvoľnené ortute z fluorescujúceho osvetlenia, ale tá táto e, legislatíva povedie k lepším technológiám, napríklad LED, ktoré nepredstavujú túto hrozbu. A čo sa týka vymeniteľných zdrojov osvetlenia, ja si nemyslím, že v tomto texte zachádzame až tak ďaleko, aspoň v aktuálnej podobe, tak ako e, pán Lize žiada, alebo tak ako je v tej správe, ktorú spomenul. E, v podstate my trváme na tom, že by malo byť možné, aby orgány dohľadu trhu mohli otestovať to osvetlenie, ktoré na trh, tak aby splnilo naše požiadavky, ale e, môže to spraviť dvojakým spôsobom podľa textu, ktorý máme na stole. Buď tým, že sa odstráni osvetlenie, alebo sa zabezpečí to, že e, teda žiarovka, alebo to samotné zariadenie, to osvetlenie sa dá otestovať. Ide o to, že keď sme hovorili so sektorom, tak sme sa dozvedeli, že tu budú vysoké náklady na to by sa úplne stiahli z trhu integrované produkty a zároveň to je oblasť, kde je európsky prínos, pretože e, výroba LED je väčšinou mimo Európy a zatiaľ, čo to, čo dokážu európsky dizajnéri a najväčšia flexibilita, to je práve v tej oblasti, kde sme silní ekonomicky. Čiže to bol dôvod, pre ktorý sme netrvali na tejto myšlienke, že musí byť vymeniteľnosť e, zdroja osvetlenia vo všetkých prípadov. Otázka malých divadelných scén a osvetlenia. Predovšetkým je o lehotu, alebo teda časovú dĺžku. Navrhované výnimky nie sú časovo obmedzené, sú to jednoducho výnimky pre typicky technicky identifikovateľnú e, žiarovku alebo osvetlenie, to znamená, ako náhle divadla používajú takéto špecifické osvetlenia, budú naďalej na trhu a v podstate štandardná doložka je 5 rokov od nadobudnutia účinnosti, ale nemáme v úmysle ustanovenia osvetlení divadiel revidovať po 5 rokoch. A potom, čo sa týka tých 20 hovoril som len tak všeobecne, mal to byť 20 typov osvetlení a nie 20 osvetlenia, e, pretože e, to nie je podľa našich informácií Eh, osvetlenia, ktoré sú v malých divadlách. Väčšinou sú to špecializované osvetlenia, ktoré väčšinou sa nachádzajú na tých divadelných scénách, eh, kde sa prevádzkujú nejaké eh, tanečno-spevácké vystúpenia. Je tu tzv. mechanizmus spätnej väzby, to znamená, že 4 týždňa a tie 4 týždne začínajú teraz. Je tu príležitosť aj v tejto neskorej, neskorej fáze procesu po všetkých konzultáciách, ktoré sme spali, ešte stále sú 4 týždne na to, to, aby kto má záujem sa mohol vyjadriť v rámci spätnej väzby a určite orgány, ktoré majú v kompetencii osvetlenie divadiel, určite sa vyjadria a budú mať možnosť pozrieť sa na text v aktuálnej podobe. Doplním ešte dve veci. Nikto nikdy nenavrhoval, aspoň my tak nepracujeme, aby dňu nastúpenia nariadenia ste museli vyhodiť lampy, vysávač alebo hrievač. Jednoducho e, ide o to, aby už na to sa nedostávali neefektívne e, prístroje. To, čo máte, môžete používať, až kým to nenahradíte, až v tej čase výmeny bude tá požiadavka, aby ste to vymenili za niečo efektívnejšie. Ale tam, kde existuje dobrá náhrada LED, náklady uh, budú oveľa kratšie, pretože staré osvetlenie míňa oveľa viac energie. Samozrejme, viem, že v divadelnom osvetlení potrebujete aj toto staré osvetlenie, ale nejde tu o financie, ide skôr o zabezpečenie toho, aby divadlo mohlo naďalej byť fantastickým, tak ako je a um, nešlo tu iba o tie finančné aspekty, ale samozrejme v rámci ďalších diskusí sa so s veľkým zájmom budeme touto témou ešte zaoberať. Ešte posledná vec. Viem, že zajtra revidujete nariadenie LIFE. To máte na programe, program financovania LIFE. Chcem vám len dať vedieť, že komisia všetko to, čo robí na to, aby podporoval ekodizajn a označovanie a podporu zapojenia mimovládnych enviro e, organizácií a testovania. To všetko, čo sa teraz robí v rámci viacročného finančného rámca, ide z horizontu 2020. Nie je to výskum, e, je to podpora environmentálnych cieľov, nepatrí to tam, kde to je. A preto návrh komisie je taký, aby LIFE program na najbližšie obdobie uh, v rámci ďalších budovania kapacít pre prechod na čisté energie, aby toto všetko bolo v programe LIFE. Takže to som trochu tak predbehol a spravil si reklamu na zajtrajší bod rokovania. Mám tu kolegovi z DG Envy a kolega Naj, ktorý v DG Energii má, k dispozícii, e, má v kompetencii túto tému, takže samozrejme, ak máte sa o ďalšiu diskusiu, poprosím, obrate sa na nás a môžeme pokračovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne za vystúpenie k tejto téme. Tým končím našu diskusiu pred hlasovaním. Hlasovať by sme mali začať o 11. Takže teraz prerušíme rokovanie. To vám umožní pokračovať v bilaterálnych rozhovoroch s pánom Hudsonom a jeho kolegami. Takže ďakujem pekne a uvidíme sa o 11. Well, hello everyone. If you to take... Takže poprosím vás, aby ste sa pousádzali a pripravte si hlasovacie karty, aby sme mohli začať. Dovolte pripomenúť, že sme presunuli dva body na hlasovanie do poludnia z popoludnejšieho zoznamu 17 a 23. Ak máte pripravené hlasovacie kartičky, pán Faria, mohli by ste nám vysvetliť, prečo ste presunuli z popoludňa na dopoludňa tieto dve správy? Nevedeli sme o tom, neoznámili nám to. Je to rozhodnutie, ktoré sme prijali so sekretariatom, aby sme vyvážili hlasovania medzi dopoludním a popoludním, pretože popoludnie bolo, tam bolo viac tých hlasovaní ako dopoludnia. A e, v rámci plastov sa dosiahli mnohé kompromisy, aj e, keď samozrejme to bude určite dlhšie hlasovanie. Takže predovšetkým poďme hlasovať na otázku, ústnú otázku komisie, ktorá umožňuje digitálnu transformáciu zdravotníctva a starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, ktorý dáva občanom väčšie práva a buduje zdravšiu spoločnosť. Hlasujeme elektronicky a hlasujeme teraz. is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Hlasujeme na ústnú otázku na komisiu o zriedkavých ochoreniach. Hlasujme teraz. And it's closed. Konec hlasovania. Schválená. Teraz hlasujme o otázke na ústnu odpoveď zo strany komisie na tému Európa, ktorá chráni čistý vzduch pre všetkých. Hlasujme. Konec hlasovania. Schválená. Teraz hlasujeme o otázke na odpoveď komisie o iniciatíve opelovačov v EÚ. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Schválená. Ďalej hlasujeme o znížení dopadu určitých e, plastových výrobkov na životné prostredie. Pozmenujúci návrh 46, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený pozmeňujúci návrh 2, 3, 0, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 2, 3, 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 2, 3, 2 za, proti, zdržali sa schválený 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 43, 44, ITRE 36 a 44 za. Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 2, 4, 2 za, proti, eh, pardon, 242 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o kompromise 5 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 266 a GRI 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 267 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Peš 25 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci, nie, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení. 241 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 263 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 276 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme. Končím hlasovanie. Schválený. Ďakujem. Ďalšie dva odpadajú, takže hlasujeme o 22 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Strana 10. Pozmejúci návrh 278 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4A za, proti, zdržali sa schválení. Ako doplnok hlasujeme o kompromise 4B za, proti, zdržali sa. Overme. Konec hlasovania. Schválený. Ďalšia strana, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci 3, 5, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Identický s 3, 5, 5. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválení. Strana 16. Rybolov 28, časť 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Overme. Hlasujeme teraz. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Nevidela som tu EKR. Ale myslím si, že je to schválené. Overme. The vote is closed. Adopted. Schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. Strana 22, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválení. Štyri sedem päť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ekon 25 a ITRE 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 476 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa schválení. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 477 za, proti, overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 478 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 26 a 56, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 480, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Agri 58 odpadáva, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 490 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté, Strana 29, 522, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si to. Končím hlasovanie zamietnuté. ITRE 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 526 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na stranu 37. 6, 2, 1, 6, 2, dva 6, 2, 3, 2, 6, dva štyri s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcu ktorý máte pred sebou. Keďže tu máme eh, mm, ústny pozmeňovací návrh, pýtam sa, či sú tu namietky. Ak nie, tak hlasujeme spoločne aj o tomto návrhu. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Agri 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Strana 44. Agri 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Vy ste nezdvihli ruku, takže ešte raz. Agri 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Povedala som, strana 44. Ekon 1 i 3, 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ekon 2 a 3, 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 51 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 50 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 52 za proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, overíme si 53. Je to prijaté, 54 za, proti, Zdržali sa. Nevidela som to, takže elektronicky si overíme. Končím hlasovanie. Je to prijaté. ITRE 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa prijaté, e, pech 1, za, proti, zdržali sa zamietnuté, i 3, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 odpadáva, 60 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 a ITRE 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ekon 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, itra 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. PEK 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. I 3 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa prijaté, 71 za, proti, zdržali sa, preveríme si to. Myslím, že je to ale prijaté je to ukončené, prijaté. Rybolov 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa prijaté 70. Nie. 5 a Agri 6 za, proti, zdržali sa prijaté. i 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 73 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ITRE 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa prijaté. Ryb bolo 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Strana 48, pozmeňovací návrh 90, ekon 5, za, proti, zdržali sa Preveríme. Je to prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rybolov 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 14 za, proti, EPP. Ste za? Zopakujme to, prosím. ITRE 14, kto je za? Pro... Je to prijaté. Bolo to zvláštne, pretože sme takmer všetko od ITRE a Ripolovu zamietli, takže som sa potrebovala zo, uh, skontrolovať. Takže Agri 14 za, proti, žali sa prijaté, 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ITRE 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 118 za, proti 118 za, proti zdržali sa prijaté 120 za, proti zdržali sa zamietnuté. Preveríme. Končím hlasovanie. EPP má jedného naviac. Je to zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalšia strana 130 a Ekon 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 141 na ďalšej strane za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 150 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 151 za, proti, zdržali sa prijaté, 152 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rybolov 12 za, proti, Opakujeme, kto je za, rybolov 12 proti, zdržali sa prijaté. rybolov. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kon 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kon 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 179 a agri 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 180 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 23 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. To je ukončené. Je to prijaté. Rybolov 18 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Agri 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 30 za, proti, zdržali sa prijaté, AGRI 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 217 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 218 a AGRI 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 za, proti, zdržali sa prijaté. 220 za, proti, zdržali sa prijaté. 221 za, proti, zdržali sa prijaté, 222 za, proti, zdržali sa prijaté. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o stanovisku, kde sa navrhuje nariadenie Rady a parlamentu o zverejňovaní informácií týkajúcich sa rizik trvalo užiteľného rozvoja. Pozmeňovací návrh 1. Potrebujem vašu spoluprácu. Ukazujte, prosím, ako chcete hlasovať. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme si to. Končíme e, prijaté pozmeňovacie na 31 32 za, proti ospravedlňujem sa Hlasovali sme iba pozmeňovacom návrhu 31, takže 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa, preveríme si to. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa prijaté, 43 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, Zdržali sa, preveríme si 46. Je to ukončené, je to prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté, 51 za, proti, zdržali sa prijaté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 54 za, proti, zdržali sa, preveríme si 54. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 55 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 56 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 57 za, proti. EPP je za, prijaté. Pedesiat osem za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 65 za, proti, zdržali sa, prijaté 66 za, proti, zdržali sa, prijaté 67 za, proti, zdržali sa, prijaté 68 za, proti, zdržali sa, prijaté 79 za, 69, eh, prijaté 70 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté 71 za, proti, Zdržali sa. Preveríme si 71. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to prijaté o jeden hlas. Nehlasujeme teda 82, hlasujeme o dvojke. A za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa e, prijaté, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za,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 Zdržali sa prijaté. E, Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Je to ukončené. A je to prijaté. And I think it's the last file for this morning. A teraz posledný bod na hlasovanie dnes dopoludne. Opinion on Budeme hlasovať o stanovisku o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, e, kohezného fondu, námorného a rybárskeho fondu, migračného fondu e, a vizovom nástroje a nástroj na riadenie hraníc. Začíname 36, kto je za, proti, zdrali sa Overíme to. Nebolo to jednoznačné. Myslím si, že to bolo prijaté, ale aby to bolo celkom isté. Koniec hlasovania. Prijaté. 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 39 za Overíme si 38. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 39 za. Proti. Overíme si to. Nie je to celkom jednoznačné. Closed. Koniec hlasovania. Adopted. Prijaté. Štyridsať za, proti, zdržali sa. Prijaté. Štyridsať jeden za, proti. Zamietnuté overíme 41. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Ja by som sa bola stavila, že to bolo zamietnuté. 42 za, proti, zamietnuté. 43 za, proti. Overíme. Close. Ukončené je hlasovanie zamietnuté. 44 za, proti, prijaté. 45 za, proti, prijaté. Overíme 45. Prijaté. 46 za, proti, zamietnuté. 47 za, proti, zamietnuté. zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zam- prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A pozmenujúci za e, jednička zamietnuté, dvojka zamietnuté, trojka za, proti, zamiet, zdržali sa zamietnuté, štyri za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa. Overíme sedmičku. Konec hlasovania. Prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa. Nevidela som tam Alde. Alde je za alebo proti. Takže je to prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti. Oberieme 16. Otvor, otváram hlasovanie. Konec hlasovania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 A koniec hlasovania. Stanovisko sa príjma, tým sme sa dostali na záver nášho dopoludnejšieho hlasovania. Popoludní sa znova hlasuje o 4. hodine. Ja.